odloženie. To sú dvojité metre. A nie je hodné Európskej únie niečo takéto trestať tých, ktorí uh, uh, robia chyby. Európsk, uh, Grécko by malo opustiť eurozónu. Ďakujeme. A teraz uh, sa dostávame uh, k ďalšiemu bodu našeho programu. A uh, tu ide o otázku smerovanú na komisiu. E, ide o nariadenie o skupinovej výnimke pre motorové vozidlá. Slovo má pán Stojanov a to na 5 minút. Eh, Túto otázku položil eh, výbor ECON, vychádzajúc z revízneho postupu motorových vozidiel, konkrétne skupinovej výnimky pre ne, a tu treba starostlivo rozmýšľať. Viete, že takéto usmernenia sú veľmi dôležité nástroji pre obchodné spoločenstvo. Toto uh, usmernenie bolo prijaté v roku 2002. Vtedy si komisia sa domnievala, že sa nachádzame v Európskej uh, únii v oligopolovej situácie. Najväčší šiesti výrobcovia spoločne mali trhový podiel 75 v tejto súvislosti komisia e, sa domnievala, že e, automobilový sektor by nemal byť vo všeobecnej vertikálnej výnimke a preto sa prijali špecifické ustanovenia. Špecifické ustanovenie vyprší 31. mája 2010. Komisia si teraz myslí, že e, trh pre e, vozidlá je veľmi konkurencieschopný a že úroveň koncentrácie sa znížila. Následkom tohoto posúdenia komisia navrhuje, aby špecifická bloková výnimka e, nebola už potrebná pre predaj nových vozidiel aj komerčných vozidiel. Toto špeciálne Ustanovenie by malo platiť len pre opravné a údržbové servisy a takisto distribúciu náhradných dielov. Parlament túto reformu posudzuje. Viete, že Európska únia momentálne je v výnimočnej eh, finančnej kríze a miery nezamestnanosti sú vysoké. Automobilový priemysel je kľúčovým sektorom našeho, našeho ekonomiky, vrátane Eh, inovácií a konkurencieschopnosti celej ekonomiky. Myslíme si, že je potrebné vytvoriť všeobecné podmienky, aby tento sektor bol trvalo udržateľný a aby mal ekonomicky efektívne postupy. Treba zabezpečiť eh, malým a stredným hráčom na tomto trhu, aby mali výhodné podmienky a nemôžeme zabudnúť na význam malých a stredných podnikov, ktoré poskytujú pracovné miesta a ktoré poskytujú eh, aj zbližovanie množstvo e, obchodníkov s motorovými vozidlami a, a autodielni vyjadrilo veľké obavy týkajúce sa nového regulačného rámca, ktoré by mohli viesť k ďalšiemu zhorne, zhoršeniu rovnováhy medzi výrobcami a zvyškom e, reťazca e, obchodníkov s, s vozidlami. Preto Ekon by vás, pán komisár Almunia, chcel požiadať o odpoveď na otázku, ktorá analýza trhu komisiu vlastne viedla k tomu záveru, že ten trh je momentálne konkurencieschopný a ten e, následný trh je problematický. Po druhé, ako komisia hodnotí rovnováhu právomoci medzi výrobcami vozidiel a dílermi vozidiel na základe terajšej blokovej výnimky a na základe e, legislatívneho rámcu, ktorý sa navrhuje. Sú tu jednoduché alebo kolektívne dominantné pozície. Po tretie, ako komisia zamýšľa e, e, monitorovať trh v jednotlivých segmentoch i popredajný segment. V primárnom trhu E, sa situácia značne zhoršila. Po štvrté, čo sa očakáva e, v rámci nového legislatívneho rámca, pokiaľ ide o spotrebu, pokiaľ ide predovšetkým podmienky ponúk a e, oceňovania. Ďalej potom aké komentáre zúčastnených e, počas konzultácií chce komisia zapracovať do záverečného legislatívneho rámca. A posledná otázka. Súhlasíte s posúdením harmonizačnej legislatívy v oblasti distribúcie, napríklad pozmenením smernice o komerčných agentúrach, aby sa, sa zabezpečilo, že všetci díleri majú rovnakú mieru kontraktuálnej ochrany v každej členskej krajine EÚ. Ďakujem, pán Sojan. A teraz pán Harbour. Um, uh, pán predseda, v mene ochrany výboru pre, výboru pre ochranu spotrebiteľov si myslím, že chcem, musíme poďakovať nášmu kolegovi z Ekonu, ďakujem mu za líderstvo, v otázkach konkurencie pracujeme úzko spolu, pretože toto je prvok politiky konkurencie, ktoré má zásadný význam pre spotrebiteľov a my z našej strany chceme zabezpečiť, aby tieto prvky spotrebiteľov boli dobre zastúpené. A chcem povedať predovšetkým to, že si myslím, že prvky návrhu komisie spojené s predajom e, služieb a pokiaľ ide o trh s opravou a službami, ktoré poskytujú opravu, nešpecificky ide o témy, ktoré sa týkajú DG pre hospodárskú súťaž, ale napríklad oblasti informácie o, o službách a opravách, o servise, kde pracujeme s environmentálnym výborom. Ide o technické informácie spojené s environmentálnymi normami aut tieto prvky boli posilnené v novom návrhu a to veľmi vítame. Chceme udržať konkurenciu medzi nezávislými opravcami a prístupom na trhu pre súčiastky e, príslušnej kvality na trh. Myslím si, že jedna výhrada, ktorú chceme, na ktorú chceme upozorniť a je v uznesení, o ktorom budeme hlasovať zajtra, sa týka otázky disponibility informácie. Nie sme presvedčení, a možno, že nás chcete presvedčiť, ale my nie sme presvedčení o tom, že usmernenia, ktoré ste zverejnili, sú dostatočne silné alebo posilnené na to, aby tieto technické informácie boli skutočne k dispozícii, zvlášť či bude e, možné pre výrobcov aut aby tieto informácie dali k dispozícii v elektronickom formáte bez primeraného softvéru a prieskumu nebudú také e, cenné, ako sme očakávali, že budú pre poskytovateľov týchto služieb. Pokiaľ ide o predaje, <clears throat> počuli sme ten veľmi výrečný príspevok podpredsedu výrobu Econ výboru Ekon. Myslím si, že v predaji sme oveľa menej presvedčení, pán komisár. Naozaj zobrali ste do úvahy obavy spotrebiteľov. Ekon mal veľmi dôležité vypočutie, kde sme počuli od veľkých dílerov a zástupcov spotrebiteľov o tom, že majú skutočné obavy, pokiaľ ide o to, že tu majú byť garancie na zaručenie konkurencie na trhu s predajom. Uh, v roku 2002 to bolo jasne formulované a mnohé z nich ozneli aj v tomto parlamente. Jednoducho sme ich zmietli zo stola tým, čo sa nám zdá také e, zjednodušené, pretože život pre vás možno je týmto jednoduchší ako pre administratívu, ale skutočný problém s tým spojený spočíva uh, v tom, a pozrite sa na dôkazy, ktoré sme dostali na našom vypočutí, že díleri a spotrebitelia majú skutočné obavy ohľadom toho, že distribúcia automobilov bude e, blokovo výnimkou. Sú tu skutočné záruky z roku 2002 a v e, distribučnom cykle aut to nie je tak ďaleko. Musíme tu dosiahnuť skutočnú rovnováhu medzi dílermi, nezávislými dílermi a výrobcami. Myslím si, že díleri by povedali, a toto je v podstate e, že to fungovalo dobre v tom čase. Keď sa pozriete na to, čo sa deje na trhu, tak situácia bola dobrá. A možno pripomeniem, pán komisár, pretože vtedy ste tu ešte neboli, že tu bolo veľké lobby zo strany výrobcov aut, že tieto ustanovenia boli excesívne a teraz díleri nám hovoria, že tieto ustanovenia sú príliš slabé a výrobcovia hovoria, že sa im to veľmi páči. Myslím si, že sa to vyžaduje pozornosť. Nehovorím, že by sme mali zastaviť tento proces. Podľa mňa je správne, že to robíme teraz, keďže sme pár dní od implementácií týchto pravidiel a v uznesení zajtra by sme mali povedať, že Pozrite sa na aktualizované dáta, pozrite sa na tieto informácie a môžem vám povedať ešte následovné. Komisár Barnier chce vypracovať správu o konkurencii v reťazci maloobchodu. A toho súčasťou by malo byť aj automobilový priemysel. Musíme sa na to pozrieť, pretože potrebujeme konzistentnú politiku v komisii. A dokumenty, ktoré som videl zo strany vašich oddelení, kde si myslíte, že toto je príprava na novú generáciu zelených, elektrických, nízkoemisných aut, vo vašej analýze nie je nič, čo by toto odzrkadľovalo. Pán Tajany, váš dokument, <clears throat> my vás žiadame o následovné. Pozrite sa na dokument pána Tajanyho, pozrite sa na dokument pána Barniera a ubezpečte nás, že toto je to správne, čo treba urobiť. Ak to urobíte, tak získate späť určitú dôveryhodnosť, pretože my sme naďalej nepresvedčení o vašich plánoch. <clears throat> Ďakujem. Harbo, pánovi Harborovi a pán komisár má teraz slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Toto nariadenie o skupinovej výnimke. Jeho platnosť vyprší 31. mája a do tohto dátumu musíme prijať nové nariadenie. Dostalo sa to na program 26. mája. Návrh, o ktorom sa v súčasnosti hovorí v našich službách a o niekoľko dní sa o tom bude tiež hovoriť s kabinetmi v rámci príprav na diskusie Eh, kolégia konzultácie začali v júni 2006 o 3,5 roka neskôr. V decembri minulého roka komisia predložila návrh pre skupinovú výnimku a usmernenia. Počas celého procesu eh, členské štáty a ostatní aktéry sa mohli vyjadrovať Skutočnili sa mnohé diskusie, semináre, workshopy a niektoré z nich dokonca aj na pôde Európskeho parlamentu. Naposledy 12. apríla tohto roku vo výbore Ekon. No a aké sú závery tohto dlhého pro- procesu konzultácií? No už dozvedeli sme sa niečo pozitívne. Spotrebitelia v Európe sú spokojní s konkurenciou a hospodárskou súťažou na trhu automobilov. Na trhu bolo 80 modelov od 25 výrobcov. Zdá sa, že Aha, je skutočne... Zdá sa, že tá situácia je dobrá a Žiadny predstaviteľ nie je v, v nejakej znevýhodnenej situácii. V roku 2002 sme očakávali vlnu konsolidácie. Táto konsolidácia a obdobie konsolidácie sa však nematerializovalo. No a dnes vidíme veľmi konkurenčný trh E, tým, že navrhneme väčšiu e, variabilitu, tak sa znížia náklady na predaj automobily, automobilov. Dovolte mi pripomenúť, že distribučné náklady e, priemerne tvoria 30 z ceny nových automobilov. Znížením týchto cien výrobcovia zlepšia svoje konkurenčné postavenie a to bude v prospech spotrebiteľov. Ja si uvedomujem, že sú určité obavy E, z navrhovaných zmien o multibrandingu a zmluvných vzťahoch e, medzi predajcami a výrobcami. Dovolte mi povedať, že multibranding existuje a bude aj naďalej existovať, pretože si to vyžaduje situácia na trhu a je to situácia v krajinách s veľkými dílermi, ktorí sú schopní distribuovať viacero značiek, napríklad vo Veľkej Británii, alebo rovnako to je tiež v riedko osídlených oblastiach, kde je len logické, že díleri, predajcovia predávajú výrobky viacerých, viacerých výrobcov. Toto bolo skutočnosťou v roku 2002 a rovnako aj o mnoho rokov neskôr. V súčasnosti je však single branding tiež najbežnejším spôsobom distribúcie. Výrobcovia automobilov sa uchylil k iným formám distribúcie, ako napríklad predajné prevádzky samotných výrobcov. Situácia v Nemecku je taká, 67 automobilov sa predáva v sieťach dílerov v porovnaní s 90 pred rokom 2002. Avšak my sme reagovali na obavy, ktoré boli vyjadrené v rámci konzultácií, vrátane obav vyjadrených v parlamente a boli zavedené viaceré garantie v rámci, čo sa týka multibrandingu. Dovolte mi okrem toho ešte zdôrazniť, že navrhujeme prechodné obdobie hm, prechodné obdobie na to, aby díleri mohli investovať do multibrandingu a aby dokázali, mohli amortizovať svoje eh, náklady. My chceme chrániť eh, a zlepšovať situáciu, pretože právo hospodárskej súťaže nie je dobrým nástrojom na riešenie zmluvných vzťahov. Tie problémy, tak ako sme o nich hovorili pri prípravách eh, nariadenia v roku 2003, tak tie patria do obchodného práva na takom konkurenčnom trhu, ako je trh s automobilmi, by právo hospodárskej súťaže nemalo zasahovať do rovnováhy síl medzi jednotlivými zmluvnými stranami. Ak by sme to urobili, tak to by bolo e, veľmi zlé. V procese konzultácií sme sa tiež poučili a naučili niektoré ďalšie veci, ktoré neboli až také pozitívne a, tak ako ceny aut, e, narastli aj ceny servisu. A servis a údržba je dôležitá pre spotrebiteľov nie len kvôli bezpečnosti a spolahlivosti, ale aj kvôli tomu, že náklady na údržbu tvoria 40 z celého e, zo všetkých nákladov. Nezávislé servisy a ich konkurencia s autorizovanými autorizovaný servismi je stále nevýhodná kvôli prístupu napríklad e, k náhradným dielom. No a preto my chceme e, e, zlepšiť prístup nezávislých servisov a poskytovateľov servisných služieb k technickým informáciám a značkovým náhradným dielom. Výsledkom tohto procesu budú nižšie ceny. Na záver, pán predseda, som presvedčený, že nový rámec bude prospešnejší pre, pre spotrebiteľov. Eh, chceme zlepšiť situáciu na popredajnom trhu eh, v oblasti poskytovania služieb. Aj keď eh, výrobcovia sú voči predajcom vo výhodnejšom postavení, tak je medzi nimi stále veľmi veľká hospodárka súťaž a dnes nie je situácia v takýchto, takéto zmluvy Ehm, máte spod výnimky, ehm, skupinové výnimky pre vertikálne služby, ktorú komisia pridala, prijala. Komisia a moje služby, generálne riaditeľstvo pre hospodárskú súťaž, sa budú veľmi pozorne zaoberať touto problematikou a um, nie pochyb o tom, že komisia bude dohľadať na dodržiavanie pravidel hospodárskej súťaže a pri ich porušení aj tvrdo Ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, rečníci meni politických skupín a na jednu minútu pán Karas. Vážený pán komisár, dámy a páni, už sme si vypočuli skutočne veľmi veľa. Touto ústnou otázkou a prípravou uznesenia chceme predajcom automobilov, malým a stredným podnikom dať silu, dať im hlas, a pretože tento hlas komisia v ostatných rokoch nepočúvala náležite. Pri vypočutiach boli vyjadrené obavy hlavne o, o nerovnom zaobchádzaní s, s predajcami v porovnaní sa výrobcami. Hovorilo sa o narušení hospodárskej súťaže kvôli problémom malých predajcov. Avšak nedostávame žiadnu odpoveď ja, ja vás vyzývam na tú minútu pred 12. využiť tých 21 dní do 26. mája a aby to uznesenie, ktoré parlament príjme, bolo zaradené do vašho nariadenia a aby ste tým vyšli v ústrety predajcom bez toho, aby ste mm, mm, ohrozili snahy komisie. Prosím, zohľadnite berte parlament a obavy malých a stredných podnikov vážne a zapracujte ich do návrhu nariadenia. Ďakujem pekne, pán Karas. A teraz na minútu dostáva slovo pán Ludvíkson. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som tu hovoriť o viacerých otázkach. Poprvé, je nešťastné, že máme sklon k tomu, malé a stredné podniky v automobilovej oblasti si zamieňať. Majú totiž rôzne záujmy. A mali by sme si v prvom rade uvedomiť, že treba vytvoriť právny rámec na ich efektívnu spoluprácu. Po druhé je dôležité, aby hospodárska súťaž hlavne na trhu nových vozidel sa zlepšila je tu mnoho dobrých príkladov z minulých rokov, ale chceli by sme rovnaké pozitívne vývojové tendície e, vidieť aj v následnom trhu. Je dôležité, aby komisia e, e, dbala a, mal, a bdela nad e, e, trhom s novými vozidlami. Tento dozor by mal napredovať všetky tieto e, všetci účastníci by mali veľmi dobre vedieť, e, aké pravidlá budú od júna 2013 e, fungovať a platiť. Ďalej potom treba viesť záznamy o tom, aké zmeny smerom k ekologickým vozidlám môžu prebehnúť. Je dôležité a tu musia byť pravidlá hospodárskej súťaže byť flexibilné, aby subvencie, príspevky pre elektrovozidla mohli byť využité. Musia byť vytvorené pravidlá, ktoré zabezpečia, že nebudú znevýhodnení. Ďakujeme. Teraz má na dve minúty slovo pán Busoj. Prezident. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, kolegovia. E, údržba vozidla pre, pre domácnosti predstavuje dôležitú položku treba preto spotrebiteľom zabezpečiť slobodu výberu za e, dobré ceny. Ako člen tohto e, e, parlamentu, takisto zástanca práv trhu som plný obáv, pokiaľ ide o dopady na spotrebiteľov. Veľmi pozorne som počúval slovám komisie a argumentom pána komisára. Hovoríte, že netreba regulovať tento trh, pretože sú tu dôkazy, že ciele hospodárskej súťaže sa tu dosiahli a je tu dobrá hospodárska súťaž. V zásade by som nebol proti odstráneniu špecifických e, blokových výnimok pre sektor, ak by tu nebolo riziko pre spotrebiteľov, ale mali by sme mať trojročné prechodné obdobie, kedy by sme posúdili dopady e, z tejto výnimky na predaj je to nepopierateľný fenomén dominancie veľkých výrobcov a rád by som počul názory komisár, komisie na to, že ako budú vyzerať podiely na trhu a že to neovplyvní a nezníži možnosť výberu spotrebiteľov. Tiež by som chcel podporiť návrh udržať špecifickú blokovú výnimku pre oblasť opravy a údržby E, kde by mohli byť menej konkurencieschopnosti ako na, pre, e, sek, v sektore predaja. Spotrebiteli sú tu naviazaní špecificky na e, určitých predajcov. Tu je treba hovoriť o technických informáciách alebo pri, pokiaľ ide o veľmi nevhodné výklady a interpretáciu údržbových pravidel vozidel. Prosím e, komisiu, aby napravila tieto skutočnosti. Treba sa vyhnúť takýmto situáciám, ktoré sú na úkor spotrebiteľov. Ďakujem, pán Šimanský je ďalší rečník. Vážený pán komisár, nové automobily na 80 sú zložené z automobilov, ktoré vyrobili nezávislí výrobcovia, ale výrobcovia majú obrovskú výhodu pred nezávislými servismi a predajcami. Dnes musíme sa zasadiť za to, aby sa európsky trh nestal oligopolom. My musíme zaručiť spotrebiteľom slobodne sa rozhodovať medzi pre nejaké národné diely musíme zaručiť, aby výrobcovia nezneužívali e, garancie. Aj koncesiovaní, autorizovaní predajcovia a servisy musia mať možnosť kupovať náhradné diely e, u nezávislých výrobcov. Ak e, nové nariadenie toto nebude obsahovať, tak sloboda rozhodnutia bude len fiktívna. Ďakujem pekne, pán Šimanský. A teraz sa dostávame k ďalším rečníkom a ako prvý dostáva slovo Pán Lange. Ďakujem, pán predseda. Z pohľadu výboru ITRE ide samozrejme tiež o to práve malé podniky a stredne veľké podniky chrániť. Myslím si, že e, táto hospodárska súťaž nie je sa, samoučelná, keď sa pozrieme na malé dielne, malé autoopravovne, malých obchodníkov, tak treba si uvedomiť e, to, že treba posilniť ich ekonomickú e, akcieschopnosť, pretože jedného dňa tu potom budeme mať len veľké reťazce obchodníkov i autoopravovní. Treba teda pripustiť multibranding a k tomu platí aj to, patrí aj to, že autoopravovne i obchodníci by mali mať všetky informácie o opra- možnostiach oprav, a k tomu po tretie platí aj to, že nevyhnutné priestory na získanie kvalifikácií boli k dispozícii práve keď hovoríme o elektromobilite, aby boli v stave e, dorobiť údržbu elektromobilov. A takisto potrebujú mať bezpečnosť svojich investícií, to znamená žiadne revízie a zmluvnú ochranu. Svoje investície musia dokázať zabezpečiť naprieč dlhým obdobím. Ďakujem. Ďakujeme pánu Langemu a teraz má slovo pán Engel. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Hovoríme o realite distribútorov aut. Koncesionári v mojej a v iných krajinách sú znepokojení eh, veľkou disproporciou, ktorá existujú. Tá zdôrazňuje eh, súčasnú situáciu a kríza ovplyvnila automobilový priemysel, napriek tomu ešte sú tu navyšujúce sa neistoty požiadavky konštruktérov smerom ku koncesionárom sú, um, sú nepoužia, nepoužiteľné, nezvládnutelné. Konkurencia, tu, o tu tu nejde. Konkurencia, konci, konkurencii medzi konštruktérmi by malo dôjsť nie medzi koncesionármi alebo medzi konštruktérmi a koncesionármi. Vlastne taký malý obchodník nemôže celú vec napraviť dominácia alebo potenciálna dominácia trhu. Hovorme o nej. Táto dominácia e, e, nie je voči konkurenčným konštruktérom alebo iným výrobcom konkurencia je medzi výrobcami, medzi konštruktérmi a medzi distribútormi a takáto je realita v celej únii. Komisia hovorí o hĺbkovom vedeckom e, fakte, že sú tu vlastne malí, ktorí chcú vlastne len trochu slobody, trochu istoty pred konštruktérmi, ktorých postupy sú naozaj pohoršujúce. Je to vlastne Dávid proti Goliš, Goliášovi a komisia teraz zaistuje to, že Goliáš vyhrá. Diskusia, ktorá viedla k zníženiu skupinových výnimiek, toto je zlá diskusia, je to pomílené. Zníženie e, marže pre kroky a garancií pre malých obchodníkov určite nie je v záujme spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz má slovo pani Tykau na minútu. Pán komisár, sektor automobilov v Európskej únii zahrňa výrobcov aut, ako aj výrobcov náhradných súčiastok a tento musí byť konkurencieschopný. Bezpečnosť dopravy je ovplyvnená hospodárskou súťažou, konkurenciou na trhu s náhradnými dielmi a musíme požiadať komisiu, aby podporoval efektívnu konkurenciu na trhu s náhradnými dielmi a hlavne cena týchto náhradných dielov musí byť dostupná. Nákupcovia musia kupovať autá za konkurenčné ceny a zvoliť si dodávateľa služieb, eh, dodávateľa údržby, alebo služieb, ktoré sú potrebné. Tento nový rámec musí zaručiť malým a stredným podnikom, aby profitovali z prospešných e, podmienok. Tieto podniky nemôžu závisieť od veľkých výrobcov. Nové ustanovenia a nariadenia by mali sa rozšíriť a pokryť definíciu konečného použiteľa a brať do úvahy leasing. Ďakujem. Ďakujem pani Tykal a teraz dve minúty pani Esaja. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár. Myslím si, že v týchto, z týchto prejavov je celkom jasné, že parlament má veľké obavy práve pokiaľ ide o automobilových obchodníkov, a pokiaľ ide o rovnováhu medzi e, výrobcami vozidiel. Samozrejme, tiež pokiaľ ide o služby pre spotrebiteľa. Táto rovnováha a potreba tejto rovnováhy je celkom zjavná napríklad vo Fínsku a iných škandinávskych krajinách, kde mnohé regióny sú veľmi riedko osídlené. Potrebujeme preto jasné predpoklady na to, aby aj spotrebiteľ mal e, k dispozícii dobré služby, aby mu boli tieto zaručené. Predaj vozidiel vo Fínsku v tomto roku sa e, e, bude, bude dosahovať číslo 100 tisíc pre počet obyvateľov 5 miliónov. A pri, pri tej, týchto číslach je nevyhnutné, absolútne nevyhnutné, aby sa situácia týmito zmenami ešte neprihoršila. Doterajšie nariadenie sa osvedčilo a otázka znie, prečo eh, by sme toto nariadenie vlastne v tomto okamžiku mali meniť. aj možnosť e, služieb pre spotrebiteľov v, v málo osídlených oblastiach e, by e, nemal čeliť nebezpečenstvu a preto, preto práve o týchto oblastiach, týchto regiónoch treba e, v mnohom uvažovať. Pre nás je to dôležité. Ďakujeme pani Esaja a teraz má na dve minúty slovo pán Karas. Vážený pán komisár, e, načúvali ste našim slovám a chcel by som povedať, že takmer by sa dalo povedať, že to je rozdiel medzi teóriou a praxou. A chcem ešte raz apelovať smerom k tomu, čo som už e, predsedovi komisie povedal na začiatku roka 2009. Sú tu nevyriešené otázky pre obchodníkov s vozidlami, pre malé a stredné podniky. Máme tu finančnú a hospodárskú krízu, zneistený trh e, rastu a zamestnanosti a e, najlepšie by bolo predlžiť toto nariadenie, ale nie vytvárať nové, ktoré ešte posilní existujúce problémy. Máme tu problém rôznych národných usmernení na jednotlivých čiastkových trhov. Sme proti rôznym formám správania, ale sme za efektívne pre mechanizmy presadzovania Chceme 30-percentnú hranicu pre náhradné dielce, pretože dáva viac slobody autorizovaným predajcom vozidiel. Usmernenia nie sú celkom presné, pokiaľ ide o prístup k technickým informáciám. E, rovnako, teda tak, ako bolo doteraz, tie dôležité doložky a klauzule ste jednoducho vynechali. Napríklad tie, ktoré hovoria o e, pre, prenose podnikov, o, o urovnávaní sporov, o výpovediach. Prosím, zaujmite stranu a pozíciu aj pre malé a stredné podniky, pretože to je súčasť z hospodárskej súťaže, ochrany spotrebiteľa, chceme viac hospodárskej súťaže, nechceme obmedzeniť možnosti malým a stredným podnikom a to všetko totiž znišuje hospodárskú súťaž vážne rešpektujte trh, sledujte e, uznesenia parlamentu a využite tých 21 dní, ktoré vám ešte ostávajú. Ďakujeme pán Karas a teraz sa dostávame k procedúre Catch the Eye na jednu minútu. Má slovo najprv pán Rubich. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Všetky, všetci rečníci tu v parlamente sa teraz vyslovili za usmernenie, ktoré bude naklonené malým a stredným podnikom. Potrebujeme dobrých dodávateľov a tí malí dodávateľia a subdodávateľia majú dobrú zamestnávateľskú situáciu. Pre nich je dôležité, aby hospodárska súťaž zostala zachovaná v systéme, rovnako ako obchodníci, či sú malí alebo veľkí, pre nich musí hospodárska súťaž fungovať. A myslím si, že práve v oblasti automobilov aj spotrebiteľ má právo na hospodársk fungujúcu hospodárskú súťaž. Nie, aby tu boli jednostranné systémy, ktoré mu stoja z očí v oči, kde on nemá slobodu. A práve sloboda výberu je to, čo je v budúcnosti dôležité pre vidiecké oblasti. To znamená celoplošné zabezpečenie vo vidieckých oblastiach. A preto si myslím, že kolega Karas celkom správne pomenoval situáciu Máme málo času, ale e, efektívne by sme tú, to, tú dobu mali využiť. Ďakujeme pán Rubich. Teraz má slovo pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne. Ja poviem pár slov. Uh, určite všetci súhlasia s tým, že auto dnes už nie je luxusom, ale nevyhnutnosťou. A to sa prejavilo pred dvoma týždňami, e, keď sa nad Európou vznášal prach sopeč, sopečného popola. No a ja som mal svoje auto a cítil som sa skutočne nezávislo a šťastný, takže musíme pomôcť spotrebiteľom pri možnosti výbere. Avšak to nemôže byť na úkor malých a stredných predajcov. Väčšina sú rodinné podniky v malých mestách a dedinách, ktoré sú výhodné pre všetkých, snažia sa uspokojiť trh a obstáť v hospodárskej súťaži v náročných podmienkach. Takže ja súhlasím s pánom Karasom a s ostatnými rečníkmi, že týchto ľudí treba zohľadňovať na to, aby sme zaručili prežitie aj v budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Kelly. A teraz pán Paška. Úvodom chcem povedať, že rozumiem úsiliu o zabezpečenie slobodného výberu spotrebiteľov pri výbere autoservisu, ktorý chcú využívať na druhej strane však vidím objektívne limity pre absolútnu voľnosť v tejto oblasti. tak ako by iste nikoho z vás nenapadlo poslať európsky airbus na vykonanie servisných prác do dielne tupoľeva tak ani majiteľ ktorejkoľvek značky automobilu je pri výkone servisných prác odkázaný na technológie a pracovné postupy výrobcu jeho automobilu. pokiaľ výrobca automobilu poskytuje na svoj výrobok zákazníkovi záruku má právo od zákazníka požadovať aby bola servisná údržba vykonaná podľa ním predpísaných predpisov. pokiaľ sa spotrebiteľ obráti s požiadavkou na údržbu a údržbu vozidla na autoservis ktorého zamestnanci nemajú potrebné znalosti a zručnosti vystavuje sa riziku že oprava nebude dobre vykonaná ba môže dôjsť aj k poškodeniu auta. ak teda chceme chrániť spotrebiteľa nemôžeme očakávať že všetky autoservisy budú rovnako schopné poskytovať svoje služby pre akúkoľvek značku ako zákazník by som uprednostnil dobre vybavený servis s dobre zaškolenými pracovníkmi pre konkrétnu značku. špecializácia a vyvážený vzťah s výrobcom je najlepšia cesta aj pre zákazníka. Eh, Ďakujem. Pán komisár, Najskôr by som chcel vám zablahoželať k výbornému spôsobu, ako predsedáte tejto schôdzi a ďakujem všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili na tejto diskusii. Ďakujem pekne za to, čo ste dnes povedali a ďakujem tiež za všetky vaše príspevky. Veľmi zaujímavé, veľmi dôležité. Toto všetko v procese konzultácií zohráva dôležitú úlohu konzultácie parlamentu, poslancov rozličných parlamentných výborov, ktoré, ktorých sa týka táto otázka koncesionárov, distributérov a výrobcov automobilov, konzultácie s členskými krajinami, rozličnými sektormi, ktoré sú súčasťou a chcú sa vyjadriť k tejto téme. Keď hovoríme o, o opatreniach v oblasti konkurencie, tak chceme najskôr slúžiť klientovi, spotrebiteľovi. To je miesto, kde chceme konať. Hovoríme o dôležitom rozhodnutí. Povedali ste aj vy, že pre spotrebiteľov, pre všetkých, všetky rodiny, tu ide o veľký, e, veľké náklady keď sa klient obratí na koncesionára s tým, že chce kúpiť auto, chce si porovnať ceny, kvalitu. Myslím, že to je zásadné. Oveľa zásadnejšie teraz ako v minulosti. Spotrebiteľ si chce zvoliť e, auto bez toho, že by tu boli nejaké prekážky. E, toto nové nariadenie e, podľa nás znamená, že voľba bude mať dôležitú úlohu a e, nie menšiu. Spotrebiteľ musí byť tiež schopný e, zvoliť alebo vybrať si služby po predaji, teda v čase, kedy musí, musí prejsť údržbe svojho auta. Či už ide o nejakú garáž, ktorá je napojená na konštruktéra samotného modelu alebo nie. Spotrebiteľ chce, aby e, tento servis mal technické informácie, ktoré sú nevyhnutné pre takúto údržbu a takisto aj potrebné náhradné diely pre údržbu jeho vozidla. Toto všetko je v našom návrhu. Všetko zlepšuje túto situáciu. E, prečítajte si tento text a uvidíte, aká, aké je naše smerovanie a potom budete schopní konštatovať, že vďaka tomuto novému nariadeniu tu bude viac výhod pre spotrebiteľa. Malé a stredné podniky teraz. Čo sa deje v tejto oblasti? S veľkou pozornosťou som si vypočul, čo bolo povedané, názory všetkých a aj vaše. Čo sa teda stalo s malými koncesionármi v posledných rokoch? Boli tu? Je ich viac, je ich menej? je tu viac možností prístup, prístupu k trhu, väčšia distribúcia, viac prekážok pre týchto malých koncesionárov? Je to vlastne niečo, čo bolo základom nariadenia 2002, to sme konštatovali v posledných rokoch. Čo sa teda deje? v rozličných e, servisoch, v rozličných e, e, výrobniach náhradných dieloch. Sú tu ťažkosti, ešte stále pretrvávajú, ale tieto zmiznú s týmto novým nariadením, čiže navrhujeme orientáciu alebo orientácie, ktoré zlepšia možnosti, ktoré dávame malým a stredným podnikom, počas, teda v rámci celého reťazca, teda od výroby až po údržbu vozidla. To, čo ste povedali, som počúval. Bola tu celá séria písomných príspevkov, ktorý som dostal, príspevky, ktoré e, vyplývajú zo stretnutí, na ktorých som priamo osobne nebol, ale všetci distribútori, koncesionári nemajú rovnaké záujmy. Niektorí z nich eh, sú zastúpení na niektorých trhoch členských krajín, to sú veľkí distribútory, v niektorých členských krajinách sú malí distribútory, ktorí sú oveľa spokojnejší s tým, čo momentálne navrhujeme, ako s tým, čo platí od roku 2002. Prečo? Pretože niektoré prvky, ktoré navrhli zákonodarci v roku 2002, neslúžia, slúžia skôr tým veľkým distribútorom. No a teraz k tomu, čo sa týka nevyhnutných lehôd preto, aby sa zrušila určitá zmluva. V dohodách, v etikálnych dohodách, všetko, čo je spojené s konkurenciou, viete, že tu sú prvky, ktoré nie sú prevzaté alebo vzané do úvahy v vertikálnych nariadeniach. Môžeme urobiť iba špecif- špecifické odporúčania. <clears throat> Ale toto bolo naplánované pre oblasť rušenia zmluv. Toto všetko je prevzaté, ale neznamená to, že sme múdrejší pre, ako pred 8 rokmi. Je to len preto, že sme sa poučili z našich skúseností. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz dostali sme návrhy uznesenia k tejto eh, k tejto veci a budeme o tom hlasovať zajtra. Prejdeme